Right, good morning everyone. Good morning ladies and gentlemen. Good morning dear colleagues. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, vítajte. Vítajte na zasadnutí dnešného výboru, bod 1. Musíme prijať dnešný program rokovania. Nikto nemá pripomienky a dodatky. Bod 2. Z mojej strany nie sú dnes žiadne oznámenia. Bod 3 schválenie zápisnice z minulého zasadnutia. Posledné zasadnutie bolo 11. decembra. Ak nie sú pripomienky, schváľujeme. Bod číslo 4. Opäť s veľkou radosťou vítame ambasádora Joao Valede Almeida v našom výbore. Je to pravidelný hez, host v našom výbore, je vedúcim delegácie EÚ pri OSN. Ako viete, naša práca, ktorá súvisí s OSN, pozostáva z troch hlavných činností. Ročné odporúčanie Rady pre valné zhromaždenie OSN tohtoročným eh, spravodajcom pre eh, toto odporúčanie je pán Eugen Freund. Druhá činnosť, e, navštevujeme e, hlavné sídlo OSN spoločne s podvýborom pre ľudské práva, diskutujeme o hlavných záujmoch a tretia činnosť, pracovná skupina, e, ktorá sa venuje vzťahom EÚ a OSN. Delegovanou predsedničkou je pani Barbara Lochbíler. Pán ambasador, ďakujeme za minuloročnú návštevu, ktorá sa odohrala koncom oktobra bola veľmi úspešná. No a pokiaľ ide o dnešnú diskusiu, budeme hovoriť o reformách, ktoré pripravuje generálny temník OSN pán Guterres e, a budeme hovoriť najmä o e, tom, ako sa škrtá rozpočet. E, tieto škrty ohlásili Spojené štáty koncom roka 2017. Máte slovo, nech sa páči, pán ambasador. Ďakujem, pán McAllister. Som rád, že som medzi vami. Je to súčasťou mojich povinností komunikovať s parlamentom, ale zároveň je to pre mňa aj veľká radosť, že môžem príť do, prísť do Bruselu a že sa môžem s vami stretnúť. Dnes máme 8. marca, preto chcem privítať najmä ženských členov Európskeho parlamentu, výboru, sekretariatu a blahoželám všetkým ženám v tejto miestnosti k Medzinárodnému dňu žien. V New Yorku pracujeme aktívne na rodových záležitostiach, e, na podpore žien a dievčat. Pripravujeme komisiu o štatúte žien. Začína v pondelok v New Yorku. Je to veľmi dôležité podujatie v našej každoročnej činnosti a môj tím sa aktívne zúčastňuje na príprave. Som veľmi rád, že som mohol privítať aj delegáciu výboru AFET eh, koncom oktobra, začiatkom novembra v New Yorku. Je to vždy um, highlightom roka. Uh, umožňuje to eh, sa informovať o politickej klíme v Európe a v Európskom parlamente. Aj pre vás je to užitočné, aby ste porozumeli lepšie tomu, čo sa deje v New Yorku. Vítam aj pána Freunda, Teším sa na jeho prácu. Budeme sa bilaterálne stretávať. Samozrejme a vítam takisto pani Lochpíler, s ktorou sa stretneme o niekoľko týždňov. Na úvod diskusie poviem, že New York zažíva teraz veľmi zaujímavé časy. Situácia vo svete nie je neľahká nestabilná, volatilná. Na úrovni OSN takisto máme nového generálneho tajomníka, ktorý je zhodou okolností z Európy, Portugalec a je veľmi dynamický a inovatívny. Napriek všetkým problémom, teda, ktoré musíme riešiť v New Yorku, napriek volatilite súčasnej situácie vidím aj novú inšpiráciu v OSN, nové podnety na zmeny a to prichádza e, v prvom rade zo strany generálneho tajomníka OSN. Ako by som teda charakterizoval túto dnešnú situáciu? Áno, sú tu nové podnety, ale zároveň aj nové hrozby pre multilaterálne politické usporiadania. Nové hrozby prichádzajú aj od tých štátov, o ktorých sme si mysleli, že sú to naši partneri, že zmýšľajú rovnako ako my. A potom prichádzajú aj hrozby od tých známych e, štátov, o ktorých vieme, že nechcú multilaterálne usporiadanie. No a kombinácia týchto dvoch faktorov vedie k tomu, že situácia je naozaj ťažko zvládateľná. Vrať, vracajú sa opäť aj staré rozpory Bezpečnostná rada je mm, takmer paralizovaná, nie je schopná dosiahnuť konsenzus, keď sa majú riešiť nebezpečné situácie na svete. Vidím, ako sa správajú naši americkí priatelia. Ehm, veľa sa zmenilo v ich správaní za posledné mesiace a konsenzus medzi Európanmi a Američanmi je ťažší, stále ťažší. Ďalší stály člen Bezpečnostnej rady OSN, Rusko, veľa taktizuje a nevenuje sa veľa príprave strategických dlhodobých pozícií. A Čína opäť zasa sa snaží vyplňať čo najviac miesta. No a v tomto novom kontexte si myslím, že sa otvárajú aj nové možnosti pre EÚ, ale prichádza aj nová zodpovednosť spolu s tým, pretože niektorí aktéry odstupujú zo svojich doterajších miest a mnohí by chceli, aby Európska únia prevzala túto zodpovednosť na miesto tých starých aktérov. A otázkou je, či my sme toho schopní. To je, to je skutočná výzva dnešných dní. Ehm, som už viac ako dva roky v tejto pozícii. Predtým som bol ambasadorom v USA vo Washingtone. A ja to bilancujem tak, že v New Yorku v multilaterálnom prostredí e, sme našu pozíciu zásadným spôsobom zlepšili, upevnili. Zlepšila sa naša dôveryhodnosť, naša schopnosť konať a zvýšil sa aj náš vplyv v multilaterálnom usporiadaní. Nie je to moja zásluha, samozrejme. Je to zásluha v prvom rade Lisabonskej zmluvy. A ďalšia vec, aj vysoká zastupkyňa je veľmi dôveryhodná a veľmi dobre koná. A okrem toho máme aj v Európskom parlamente, aj v tomto výbore ľudí, ktorí majú um, také dlhodobé, ďalekosiahle zmýšľanie a chápu jeden jednoduchý fakt. My nemôžeme ovplyvniť multilaterálny systém a stav sveta, ak nebudeme konať zjednotene. Jednota je eh, nevyhnutným predpokladom na to, aby Európska únia bola schopná ovplyvňovať niečo a vstúpiť do toho priestoru, ktorý iní uvoľnili. No a keď sa pozriem späť na rok 2017, môžeme konštatovať, že to bol lepší rok ako 2016. Sme zjednotenejší. To si vyžiadalo veľa práce v New Yorku, aj tu. A s niekoľkými výnimkami môžeme povedať, že situácia vyzerá veľmi dobre, ale bohužiaľ sú tu tie výnimky, ktoré som spomenul. keď sme rozštiepení a rozdelení, tak to naozaj poškodzuje našu dôveryhodnosť a aj našu povesť. Zásadným spôsobom nás to poškodzuje. Napríklad rezolúcia o Jeruzaleme. E, toto nás poškodilo, že sme nedos- neboli schopní uh, mať jednotnú pozíciu. Je to téma, ktorá uh, je v súlade s našimi uh, spoločnými pozíciami aj s rezolúciou OSN. Takisto, pokiaľ ide o tému migrácia, aj tu sme rozdelení. Rokuje sa o globálnom kompakte pre migráciu. To sú veľmi dôležité rokovania. Tu naozaj si nemôžeme dovoliť byť rozštiepení, ak chceme ovplyvniť to, ako bude v konečnom dôsledku vyzerá ten globálny kompakt? A ten sme my žiadali, pretože globálna migrácia to nie je iba európsky problém, je to svetový, celosvetový, globálny fenomén, ktorý mm, tu jednoducho ostane, nezmizne tento problém. A keď chceme ovplyvňovať e, tento globálny problém a my chceme, tak potom musíme ostať zjednotení, pretože ak budeme rozštiepení, tak e, iní to budú zneužívať. Ešte niečo k Sýrii a k reforme OSN a potom e, budem odpovedať na otázky. Sýria. E, tu zmýšľam alebo analýzujem situáciu na dvoch úrovniach. Poprvé, tá politická úroveň a e, druhá úroveň je humanitárna a potom ešte sa zamýšľam nad chemickou úrovňou. Žiadna táto úroveň neposkytuje dôvod na optimizmus. Žiaľ Bohu. Keď sa pozrieme na ten politický aspekt, je to absolútne patová situácia. Je to zablokované. Nefunguje to. Doteraz sme dosiahli len to, že eh, centrálnym orgánom, ktorý to rieši, je, to, je OSN, je to ženevský proces. Našťastie toto sa nám podarilo takto udržať vďaka EÚ a podobne zmyšľajúcim štátom. A podporuje nás v tom aj generálny tajomník. Ale ešte sme nevytvorili predpoklady na politické riešenie v Sýrii, a to najmä preto, že sírske orgány odmietali e, spolupracovať seriózne na politickom riešení tí, ktorí sú schopní ovplyvňovať Damašk, objektívne neurobili dosť na to, aby ich presvedčili k niečomu. No a pokiaľ ide o tú humanitárnu zložku situácie, situácia je takmer katastrofálna. Včera Bezpečnostná rada viedla konzultácie, schválili rezolúciu pred niekoľkými týždňami, ktorá nariadila zastavenie palby. Bohužiaľ, prímerie sa nerešpektuje a cieľom bolo poskytnúť humanitárny prístup, ktorý bol poskytnutý iba čiastočne. A včera si uvedomili, že uznesenie, pardon, rezolúcia sa e, neimplementuje. A samozrejme, sprevádza to vzájomné obviňovanie, ale ušetrím vás E, týchto škaredých detajlov, o tom, ako toto vzájomné obviňovanie prebieha. Mm, najnovšie informácie, ktoré máme, že ten konvoj, ktorý má ísť do regiónu, kde sa má konať intervencia z 26 kamionov, 10 z nich nebolo vôbec vyložených a 4 boli vyložené iba čiastočne a žiadna lekárska evakuácia sa nekonala. A OSN hovorí, že tisíc ľudí potrebuje evakuáciu z lekárskych dôvodov. Čiže z humanitárneho pohľadu žiaľ sa veľa nedieje. Veľa pozitívneho tu nie je. A rezolúcia sa neimplementuje v plnom rozsahu. No a potom tu máme ďalšiu vec, ehm, chemické útoky v sírskej kríze. Opäť tu je um, Bezpečnostná rada zablokovaná a neočakávame pokrok v najbližšej budúcnosti. Nemyslíme si, že sa vytvoria podmienky na to, aby sa niekto zodpovedal z používania chemických zbraní v sírskom konflikte. Reforma OSN, generálny tajomník uh, pripravuje reformu na troch úrovniach mier a bezpečnosť, riadenie a rozvojový systém. Ak sa všetko implementuje, čo Antonio Guterres e, navrhuje, tak OSN sa do veľkej miery zmení. My plne podporujeme tie reformy. Ja som usporiadala ranejky, kde som pozval ambasádorov e, členských štátov EÚ minulý týždeň. Stretli sme sa všetci s Antoniom Guterešom a vyslovili sme mu podporu. Existuje samozrejme odpor um, vonku aj vnútri proti kompletnej reforme OSN. Uh, pokrok sa ale už urobil, ide to dobrým smerom, ale teraz sa dostávame uh, k jadrovej časti tých rokovaní. Prebehnú na jar. Uh, vás zaujímajú samozrejme rozpočtové dôsledky. Zatiaľ to vyzerá tak, že OSN je pod tlakom USA, aby sa škrtali výdavky. Myslíme si, že toto je v podstate dobrý tlak, vhodný, pretože OSN naozaj potrebuje reformu a naozaj je potrebné s tými istými peniazmi urobiť viac, prípadne aj šetriť peniaze. A o toto ide generálnemu tajomníkovi. Zatiaľ ten tlak USA bol primeraný a rozumný, racionálny, nemal negatívne dôsledky a rozpočet bol znížený o cirka 5 A to nepoškodzuje schopnosť OSN fungovať. Ale sú už náznaky toho, že USA eh, chcú ešte viac, ešte väčšie úspory. Európska únia zohráva v tejto uh, diskusii veľmi dôležitú úlohu. My sme mostom medzi USA, ktorí chcú veľké škrty a medzi tými, ktorí chcú navyšovanie rozpočtu. A doteraz v rozpočtových rokovaniach uh, to číslo, na ktorom uh, bol dohodnutý konsenzus, je to číslo, ktoré sme my navrhli. To znamená, že my sme tým brokerom, tým dealmakerom v rokovaniach všetky členské štáty preniesli na mňa a na môj tým zodpovednosť za vyrokovanie ehm, týchto rozpočtových záležitostí, keď oficiálne ja tú zodpovednosť nemám. A to je ďalším príkladom toho, že musíme byť zjednotení, že musíme konať spoločne a že len tak je možné pohnúť e, niečím v systéme. Ja dúfam, že reformy, ktoré naštatoval generálny tajomník, budú implementované do veľkej miery, minimálne do veľkej miery, alebo že budú aspoň schválené do septembra tohto roka. Reformy musia pokračovať a preto aj výpoveď e, výboru AFET pre nás je dôležitá ak si myslíte, že teda táto reforma je potrebná. Nezabúdajme na fakt, že kolektívne Európska únia a jej členské štáty sú najväčším finančným prispievateľom do systému OSN. Nie, niekedy si to ľudia neuvedomujú, ale my e, spoločne členské štáty dávame najviac peniazy zo všetkých. Príspevky členských štátov do pravidelného rozpočtu OSN predstavujú viac ako 30 e, rozpočtu OSN. V roku 2016 tri členské štáty, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a inštitúcie EÚ, patrili k prvej desine e, finančných prispievateľov do systému OSN. A potom, pokiaľ ide o Dobrovoľné príspevky, to je ďalší zdroj financovania OSN. E, dobrovoľné príspevky od 28 predstavujú 50 dobrovoľných príspevkov všetkých členských štátov OSN, ktorých je 193. Takže a týmto by som to ukončil. Naše vzťahy z OSN nie sú len také uh, spájajúce sa v tom, že máme spoločné zásady, že máme zmluvy, že máme chartu, ale závisí to aj od financovania a Európska únia poskytuje nielen hodnoty, ale aj peniaze systému OSN do veľkej miery. Na to môžeme byť hrdí. Ja som na to hrdý ale s tým je spojená aj zodpovednosť a pre nás táto zodpovednosť, pokiaľ ide o udržanie tohto systému, znamená, že opäť musíme byť jednotní. A tento parlament, členské štáty a táto e, jednota je zásadnou podmienkou úspechu. No a vízia je mm, takou kombináciou pretože keď by sme sa roztrieštili, tak by sme boli odsudení e, na zánik. Bolo by to mm, na neprospech. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto úvodné pripomienky. Viacerí kolegovia sa prihlásili o slovo. E, chcete, aby sme e, odpovedali jednu otázku za druhou alebo jedno kolo? Dobre, takže kolegovia, máme tak e, zhruba do desiatej čas, je to asi tak pol hodinku, takže teraz dám najprv slovo pánovi Freundovi, ktorý sa tým zaoberá. No takže dve, tri minútky. Nech sa páči, pán Freund. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pán ambasádor, ďakujem pekne, pán predseda. Vždy je to mimoriadná česť a radosť keď zavítate medzi nás do Bruselu. A tiež bolo veľmi príjemné navštíviť vás v New Yorku, najmä pre mňa. Ja som navštívil Spojené štáty pred 40 rokmi poprvýkrát v mojej funkcii, no a a to je taký stály vtip. to vždy, vždy to bola reforma OSN. Vždy to bola reforma OSN a teraz e, je to znova po 40 krát, po 40 rokoch reforma. Ale ako ste vy nám vysvetlili, e, súčasný generálny tajomník chce implementovať svoje reformy. Ja by som sa pozrel na také zásadné otázky a potom už ponechám na kolegov, aby sa ponorili do špecifických aspektov, ktoré ste vy vysvetľovali nám. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste nám povedali, čo považujete za najväčšie rozdiely prístupe k problémom, ktorým čelíme v OSN, ktorým čelíte vy v OSN, medzi teda vy e, s vašim krajanom, súčasným e, tajomníkom a jeho predchodcom. E, keď si môžem tak dovoliť to povedať, ja som z úplne iného sveta. E, ktorý to rozlišuje podľa povahy a prístupy. Ale prosím vás, povedzte vy mi, mne, čo považujete za najväčšie rozdiely. No a druhá otázka, e, ktorej by ste sa nevenovali, vy ste to len tak e, vy ste to len tak zľahka dotkli sa toho. Spojené štáty USA, pre, prezident Trump, no už ako by som to povedal, uh, on má úplne iný prístup k OSN ako jeho predchodca. Určite je to úplne iný prístup, ako mal Barack Obama. Prosím, povedzte nám, aký to má vplyv na eh, OSN. A Nikki Haley mm, je iný ako ten ako teda ten prístup e, predchádzajúceho prezidenta. Ďakujem veľmi pekne, Eugen Freund. A teraz budeme e, po skupinách. Pán Pitela, EPP. Pytanie, pani ambasadorze. Vspomňal pán o polityce... Vážený pán veľvyslanec, Wspomniał pan o polityce wobec Chin E, hovorili ste, pán veľvyslanec, o politike Číny. E, mám k tejto veci jednu otázku. E, Prednedávno ministerstvo zahraničných vecí Číny zverejnilo bielu knihu, kde sa hovorí o všetkých čínskych politikách a kde sú evidentné ambície Číny v tejto oblasti No a najmä pokiaľ ide o, o OSN a ďalej ešte tam hovorí o tých severných oblastiach Číny a my vlastne vidíme, že aj cez Poľsko, Holandsko a Írsko E, táto rovnobežka prechádza a vlastne zároveň je tu tá nová hodvábna cesta, ktorú buduje Čína a možnosti prepojenia s Čínou. A moja otázka znie, že či táto polárna hodvábna cesta je predmetom nejakých analýz alebo rozpráv na pôde OSN. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne eh, za to, že ste nás o tom poinformovali. Aj ten, eh, tá cesta do New Yorku, eh, to bola naozaj to bolo vynikajúce, táto spolupráca ste nás podporili. Pokiaľ ide o ten summit 2000, 2019. Mm, Aké sú vaše očakávania? Ako by sme mohli v tomto ohľade spolupracovať? To je prvá otázka. Druhá. No a jeden z týchto strategických cieľov sú klimatické zmeny klíma a aj výbor Envy a AFET má svoje iniciatívy, pokiaľ ide v tejto, e, e, tejto, tieto strategické ciele, rozvojové ciele. Takže mali by sme sa venovať aj delegácii situácii Iránu. Takže a, e, teda toto je veľmi ťažké, táto spolupráca, ale tie závery rády mm, boli vydané nedávno, ministri zahraničia to vydali a do konca leta by to malo byť e, prijaté. Čiže my chceme podporiť e, kapacitu a možnosti SVČ, takže tu ide o to, ako tieto delegácie budú spolupracovať a my, my by sme chceli podporiť tieto SDG, pokiaľ ide o portfólio klímy. Ako si myslíte, že by sme mohli spolupracovať, pokiaľ ide o túto diplomáciu e, klimatick, oblasti klimatických zmien a ako by sme mohli do toho zakomponovať tieto strategické ciele a ako teda aj pri príprave COP by to mohlo fungovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz EKR. E ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, pán ambasádor, za to, že ste sa e, vyjadrili aj k týmto na, k tejto našej spolupráci. Ďakujeme veľmi pekne a podporujeme pána Gutereša a tiež aj predseda Eurogrupy, skupine. Takže Čelíme Brexitu a premiérka Mayová mala k tomu svoj príhovor a už aj včera bolo vydané oznámenie rady, takže my by sme chceli ako Spojené kráľovstvo s Európskou úniou ďalej spolupracovať. No ale táto priorita je teraz Brexit. Spojené kráľovstvo má aj bezpečnostnú a e, zložku, áno, takže najmä pokiaľ ide o tieto dohody na výmenu e, informácií, na prístup do tabás a tak ďalej. Ale čo sa môže stať na, tomto, na tejto rade pre bezpečnosť, pretože mám, my tam bude len jedno e, stále sídlo Francúzsko a keď my už nebudeme členmi Európskej únie, ako sa to bude e, koordinovať tieto politiky medzi Európskou úniou, Francúzskom na úrovni OSN? E, sú v tomto ohľade nejaké diskusie, ako to bude potom prebiehať? No a ďalšia záležitosť, to je otázka Cypru. Táto, o, o túto krajinu bol veľký záujem. A teraz pomôžeme pomaly začínajú za, um, po voľbách nového prezidenta rozhovory o zjednotení E, tam oni, oni odtiaľ vylúčili túto taliansku loď, takže ako teraz to bude, tento prístup k Cypru. No a pokiaľ ide o reformu OSN, e, ja samozrejme toto stále sídlo podporujem Brazília, Nemecko a Japonsko a e, ako to vyzerá, vyzerá E, zo strany EÚ, keď e, toto Nemecko bude mať toto stále sídlo a ako budeme e, pristupovať k zneužívaniu práva veta zo strany Rúska, Číny. Sýrie napríklad. Trump určite nepodporuje multilateralizmus, takže mm, zdá sa, že on aj VTO, ako aj OSN nerešpektuje, podkopáva. Takže ako tento multilateralizmus sú e, Teraz Alde, pán Astrevičius. E, áno, ja podporujem mojich kolegov, ktorí povedali, že táto spolupráca je veľmi dôležitá e, z na, našich, teda v našich delegáciách sa tam zúčastňujeme do OSN, takže mm, mm, by sme chceli, aby to takto pokračovalo aj v budúcnosti. Nedávno Eh, pokiaľ ide o stretnutie, teda to, ten, eh, konalo sa 37. stretnutie Rady pre ľudské práva v Ženeve. Naša delegácia sa práve odtiaľ vrátila. No a um, tiež situácia v oblasti ľudských práv nie je veľmi eh, pozitívna. A na rade, na rade kde e, dávame tú prioritu? Sú to ľudské práva, súkromné ľudské práva, kolektívne ľudské práva alebo ľudské práva versus e, rozvojová politika. E, a aký je tenor týchto diskusí v New Yorku? Ako by ste popísali tieto záležitosti? Moja druhá vec, na ktorú sa chcem opýtať, je prebiehajúca diskusia alebo určité diskusie ktoré sa týkajú prípadnej mierovej misie OSN do Ukrajiny, ktorá, ako vieme, je okupovaná Ruskou federáciou. Máte aj v tomto ohľade nejaké novinky a aké výhliadky by ste nám vedeli poskytnúť v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne. Teraz uh, eh, GUI NGL, dve minúty. Pani Sakrofáka, ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem za tieto informácie. Ja by som tiež chcela vyjadriť moje obavy, pokiaľ ide o budúcnosť OSN. Ako ste povedali, aj vy sám si robíte o obavy. A teraz by ma zaujímali vaše názory na to, čo sa deje v rámci globálneho kompasu. Počuli sme, že členské štáty by mali zvoliť taký ľudskejší prístup, humanejší prístup. Počuli sme aj o tom, e, čo sa deje v oblasti e, ľudských práv a podporu migrantom. My všetci sa zhodneme na tom, že keď hovoríme o, tento, o tomto humannom prístupe, tak e, konkrétne e, sú tu viaceré viaceré problémy, ako napríklad e, nesprevádzaný maloletý. Ako by sme to ale mohli v praxi zmeniť? Myslíte si, že v rámci politiky EÚ, ktorá sa implementuje doteraz zo strany e, členských štátov, máme dostatok ochrany ľudských práv a solidarity. A máme tu rôzne prístupy v rôznych členských štátoch Európskej únie. Myslíte si, že podobné prístupy by sme mohli zvoliť aj v Európskej únie? E, pretože ešte stále niektoré členské štáty odmietajú prevziať zodpovednosť činnosť, ktorú my od nich považu, požadujeme, tak e, tiež e, Dublin a niektoré členské štáty vôbec sa nezúčastňujú tohto spravodlivého prerozdelenia. Potom situácia v Turecku. Čo môžete povedať takej krajine, ktorá by chcela pristúpiť do Európskej únie, keď spochybňuje medzinárodné dohody, keď ohrozuje Európsku únie a spôsobuje problémy, alebo tie problémy na Cypre a tak ďalej. Čo si myslíte o tom? Áno, ďakujem veľmi pekne. No a teraz štyria poslední rečníci EPP, pani Boxo. Ďakujem veľmi pekne, pán ambasádor, že ste prišli k nám. Ďakujeme veľmi pekne aj za váš príhovor. Pokiaľ ide o nekontrolovaný prílev migrantov, to spôsobuje veľký tlak na hranice Európskej únie a vieme, že toto je veľká globálna výzva. My v Európe sme boli svetkami Mm, ohrozovania našich občanov a preto medzinárodná komunita musí prioritizovať bezpečnosť vlastných občanov pred ostatnými aspektami a preto musíme zachovávať výsostné práva na to, kedy sa rozhodneme a kedy koho e, pustíme na naše územie. Maďarsko chráni naše hranice, sme plne viazaní e, chránením našich hraníc, ale migrácia musí byť riešená na globálnej úrovni. A my v európskej úrovni sme zatiaľ zatiaľ nedosiahli konsenzu, pokiaľ ide o legalizáciu a regulérnu migráciu. Nemáme žiadne konštruktívne prístupy Mm, ako zabrániť týmto, tomuto neustálemu prílevu. Sú tu niektoré riešenia, ktoré my navrhujeme, ale ostatní s tým nesúhlasia. Aj maďarská vláda navrhla globálne e, riešenie a to, čo sa navrhuje v New Yorku, to nebude nič iné, len ako e, podporiť tých ľudí, aby e, opúšťali svoje domovské krajiny. Takže pokiaľ ide o tieto rokovania, globálny kompakt o migrácii, veci, e, takže tuto musíme rešpektovať medzinárodné právo. Ja som tiež jedna z tých a e, tiež keď sa budeme venovať medzivládnym rokovaniam v New Yorku, kde sú vlády členských štátov, ako aj Európs- predstaviteľe Európskej únie, v rámci týchto rokovaní musíme ostať koherentní, ale je tu aj to, tá možnosť toho stanoviska, 20, ktoré bolo predložené 20. februára a preto by som sa chcela obrátiť na vás, pán ambasádor, aby ste zabezpečili mm, práv, e, prevládanie práva a tiež, keď hovoríme na medzinárodných fórach, ja by som vás chcela podporiť, aby ste zastupovali náš mandát na základe zmluv a, a spoločnej európskej pozície. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Jolajnen. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, pán ambasádor, že máte sluchatka, tak budem hovoriť po nemecky. Vy ste povedali, že rok 2018 bude rokom EÚ. Máme veľa členov, e, máme generálneho tajomníka, máme tam veľa predstaviteľov. A je to vidno, sme silnejší ako inokedy. Trám tiež sa venoval alebo e, respektíve napadol tieto mierové misie. Mohli by ste nám prosím povedať niečo o tom, čo to znamená? Európska únia bude silná, keď bude zjednotená. Aj e, predseda Juncker navrhol, že v týchto zahraničných témach musíme hlasovať väčšinovo. E, vy ako vyslanec v New Yorku to podporujete? a ako, aký e, vplyv to bude mať v OSN. Myslím si, že môj kolega e, určite spomenie aj Rohingyov v rámci týchto veľkých katastrof. To je tiež dráma. 600 tisíc ľudí e, tam v tej, z tej krajiny umrelo. Čo o tom hovorí OSN? K tomu hovorí OSN. Ďakujem veľmi pekne. Jo Leinen a teraz pán Pašia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ja uznávam e, vaše názory, pán ambasador, ale dve veci chcem sa na vás obrátiť. Mm, takže vy ste povedali, že ste navštívili Ženevu a my mm, my sme e, tam stretli vysokého komisára, ktorý bol naozaj veľmi zdecimovaný. a ten fakt, že Hospodárstvo sa pohybuje smerom na východ a krajiny ako Čína a India nadobúdajú na hospodárskej sile. To je dobré, pretože to je naozaj riešenie, riešenie chudoby ľudstva smerom k hospodárskému úspechu, ale sú tu aj menej pozitívne záležitosti, ako napríklad dodržiavanie ľudských práv a Možno, že tento hospodársky vývoj povedia k lepšiemu dodržiavaniu ľudských práv. Ako by sme toto mohli e, prekonať? Ako by sme ich mohli prinútiť, aby dodržiavali ľudské práva? No a po druhé, práva práva eh, utečencov, eh, Sýria, Afganistan, tieto krajiny musíme neustále podporovať, aby tam mali lepšie riadenie, aby mali právny štát, demokraciu a aby sa aj tam zlepšila situácia v oblasti ľudských práv. A potom aj také um, krehké štáty ako Jordánsko, Pakistan, uh, eh, ktorý už tam už je to teraz zle. A tento krehký stát, tieto krehké štáty musíme podporovať, pretože je tam 68 miliónov migrantov a utečencov aby, aby oni musíme ich podporovať, aby mohli e, poskytovať vzdelanie, zdravotníckú starostlivosť, odkovanie týmto ľuďom, deťom, aby deťom e, umožnili lepšie vzdelávanie. No a potom, e, po tretie, reformy OSN, Áno, áno, pán eh, predseda, už končím. Myslím si, že tieto zásadné reformy a ten vôbec fakt, že OSN má veto, to je menej demokratické, než by sme si to predstavovali. My potrebujeme snú demokraciu. Ďakujem, pán Bašír teraz pán Schaffhauser, predposledný rečník. Merci, Ďakujem, vážený pán predseda. Ospravedlňujem sa, možno ste si nevšimli, keď som sa prihlásil o slovo v prvom kole. Mám iba niekoľko poznámok. Poprvé, OSN to je úžasný projekt, ktorý e, my, e, Európa národov a slobôd si veľmi váži a my si vážime najmä spoluprácu a E, samozrejme, že to si vyžaduje rešpekt e, každého národa a rešpektovanie suverenity národov. Pokiaľ ide o túto e, domináciu alebo tú veľkú prítomnosť štátov EÚ, ja si myslím, že tieto veci treba nechať na štáty. Je dôležité, aby sa Európska únia koordinovala ale nie je nutné, aby Európska únia mala, e, je, mala svoje kreslo. Je potrebné, aby členské štáty si zachovali svoju nezávislosť. To je základný bod a pokiaľ viem, tak e, prezident Trump má taký istý pohľad na veci. Mám ešte jednu otázku ohľadne bezpečnosti a obrany. Zdá sa mi, že je veľmi dôležité, že vzhľadom na, e, na e, E, porážky minus MAIC a tak ďalej, že členovia Bezpečnostnej rady OSN, najmä Francúzsko, Rusko a USA, by e, vystupujú spoločne a mali by vystupovať e, spoločne a efektívne tak, aby niektoré zóny stabilizovali. E, v tomto smere budú prijaté isté iniciatívy a ja by som rád poznal, aké je stanovisko zástupcu únie, e, pokiaľ ide o podporu e, tejto, tohto postoja voči terorizmu a vzhľadom na terorizmus najmä v Afrike. Ďakujem. Merci. And since we have a Portuguese guest speaker today, the last... A teraz Posledná otázka e, príde od portugalskej kolegyne Ani Gomeš, keďže náš e, host je dnes Portugalec. Pán ambasádor, najdôležitejšia reforma, ktorú potrebujeme z hľadiska globálnej bezpečnosti, je reforma Bezpečnostnej rady. Generálny tajomník e, to môže navrhnúť, propagovať. Ja som zatiaľ veľa nepočula, ale Európska únia môže naštartovať túto reformu. Čaká nás Brexit a teraz je naozaj ten správny okamih na to, aby sme to odštartovali, aby EÚ mala stále miesto v Bezpečnostnej rade. Nie jednotlivé štáty EÚ, ale EÚ ako taká. Mali by sme mať miesto, mali by sme mať e, právo veta a ma, takisto zloženie Bezpečnostnej rady by malo proporcionálne odrážať eh, usporiadanie 21. storočia. Viete niečo o tom, eh, či vysoká zastupkynia a generálny tajomník sa o tomto rozprávali? Druhá otázka. My nemáme riešenie zatiaľ pre Sýriu a EÚ eh, e by mala vstúpiť na Blízky východ ako hráč, nielen ako platiteľ. Migračná kríza Vysoká komisárka pre ľudské práva včera povedala, že sa nesmieme už nech, nechať uh, harasovať um, niektorí um, tí, čo to narušujú, sú medzi nami. Rada nerobí nič. parlament robí svoju prácu ale rada nerobí nič. A ja sa pýtam, či OSN bude zohrávať nejakú dôležitú úlohu e, v oblasti zdaňovania, pretože USA je otcom daňových rajov. Budeme niečo robiť proti daňovým rajom? A e, pokiaľ ide o gen reformu generálneho tajomníka, zaujíma to africké štáty. EÚ nehanebne zablokovala reformu rozvoja na samite v Addis Abebe. Čo si o tom myslí OSN? Okay, obrigado. Ďakujem. Mali sme tu 11 otázok a pripomienok. Navrhujem, aby ste e, ich zodpovedali za 15 minút. Ešte vás informujem o jednej veci. My e, na prelome oktobra a novembra pôjdeme do New Yorku, ako každý rok a mali by sme diskutovať aj o tom, aký dopad bude mať Brexit na prácu OSN. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem vám za otázky a pripomienky. Ja sa pokúsim stručne odpovedať na väčšinu z nich. Najskôr asi to najdôležitejšie a diplomaticky najobťažnejšie, takže ten prechod od banky na Antoniovi Gutierrezovi, to sú veci, na ktoré sa neodpovedá ľahko, ale môžem aspoň niečo naznačiť. Možno, že by som mohol niečo povedať na neformálnejšom zasadnutí. Treba si uvedomiť jednu vec. Antonio Gutierrez je e, prvým bývalým premiérom, ktorý sa stal generálnym tajomníkom OSN. Bol premiérom svojej krajiny, bol predsedom svojej politickej strany. And, um, a bol aj e, členom e, medzinárodnej politickej rodiny a to je vec, ktorá ho od ostatných kolegov odlišuje. Má iný profil. Navyše mal 10-ročnú skúsenosť ako e, vysoký komisár pre utečencov, pozná OSN zvnútra, pozná veľmi dobre svet a situáciu vo svete a tomu poskytuje komparatívne výhody, čo tiež nie je e, nevýznamná skutočnosť. Ale tie ďalšie e, poznámky by som si radšej nechal na e, to neformálnejšie prostredie. Pokiaľ ide o mená v OSN, ja som spolupracoval so Samantou Power, e, bývalou veľvyslankyňou USA v OSN, ktorá bola menovaná prezidentom Obamom a to bolo v období, keď Spojené štáty mali iný prístup k OSN v porovnaní s tým, aký prístup zastával prezident Obama najmä vo svojom druhom volebnom období. A preto by sme to mali vnímať vzhľadom na tieto okolnosti a mali by sme si uvedomiť, že aj v minulosti tu boli obdobia, keď Spojené štáty eh, mali veľmi kritický pohľad na OSN a E, jeho činnosť. E, nazdávam sa, že najväčšia výzva, ktorá pred nami stojí, je spôsob komunikácie z USA, e, hľadanie a nachádzanie spoločných bodov, ktorých je ešte stále dosť a tam, kde to nie je možné, tak tam sa musíme držať našich hodnôt, našich postojov, no a my to aj tak robíme. V niektorých oblastiach to funguje lepšie a v niektorých to funguje menej dobre. E, zo strategického hľadiska moja hlavná obava sa týka toho, aký signál vysielame do sveta. E, pretože e, sú niektoré krajiny, ktoré sa nechcú angažovať v tej e, multilaterálnej zostave. Asi tým rozumiete, čo chcem povedať. E, pokiaľ ide o Čínu, ako som už povedal, tu sme svetkami E, narastania e, dôležitosti Číny v tom multilaterálnom systéme, čo úplne e, sú, súvisí s významom čínskej ekonomiky a s demografickou váhou tejto krajiny ale v poslednej dobe narástol vplyv Číny v OSN. E, došlo tam k celému radu iniciatív, ktoré sú populárne. Máme tu napríklad tú hodvábnu cestu. No a pokiaľ ide o Arktídu, aj tu zaznela otázka. Ja som sa nepodielal na žiadnych diskusiách ohľadne tej severnej cesty cez Severný pol ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že hodváb, nová hodvábna cesta má v OSN veľkú podporu a Európska únia by k tomu tiež mala zaujať nejaké stanovisko, pretože to je e, veľký čínsky produkt SDG. My ich chceme implementovať tak interne ako aj externe externe prostredníctvom našej novej rozvojovej politiky. No a ja sa nazdávam, že um, sme vo veľmi dobrej situácii, máme isté trumfy v rukách, sme v dobre, máme dobré meno a mohli by sme to veľmi úspešne predať. Nazdávam sa, že sme na správnej ceste a máme takisto e, možnosti implementovať SDG vo vnútri Európskej únie. E, ak to neurobíme, tak nebudeme dôveruhodní voči partnerom a nemôžeme žiadať ostatných, aby to implementovali. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme boli v OSN schopní presvedčovať e, presvedčivo všetko to, čo robíme v rámci Európskej únie. Jedno z tých vecí je napríklad aj boj proti klimatickým zmenám. Tu sme mali priekopníckú úlohu a sme na to patrične hrdí. Ja som predkladal tie nástroje k ratifikácii a potom to viedlo k tomu, že bola zorganizovaná, Paris, bolo zorganizované parížske stretnutie a vznikla parížska dohoda. To bol historický okamih, Teraz sa však musíme postarať o implementáciu Parížskej dohody a my vieme, že ešte zatiaľ sa preto neurobilo to, čo bolo potrebné. Naozaj je potrebné postarať sa o jej implementáciu. No a pokiaľ ide o nové postoje, tak to si vyžaduje eh, veľkú mieru zodpovednosti pre EÚ my to nemôžeme robiť sami, ale musíme spolupracovať s ostatnými. No a v tejto oblasti máme výbornú spoluprácu s Čínou, na rozdiel od mnohých iných oblastí. No ale musíme mať viacero partnerov a viacero priateľov v klimatickej agende. Pred niekoľkými rokmi som bol tajomníkom pre zahraničné vzťahy v rámci Európskej komisie a vtedy sme už o tom hovorili. Ja som veľmi rád, že sa v tom pokračuje a že aj nedávno prijaté závery rady eh, o tom hovorili. A parlament tu má tiež svoju úlohu, pretože ten klimatický balíček musel byť schválený parlamentom. Bol tu podporený. A ja úlohu parlamentu aj vo zahraničných vzťahoch eh, vnímam veľmi pozitívne Môžete to povedať aj inými slovami, ale ja to rozhodne podporujem a myslím si, že je to aj v súlade s postojom pani Mogherini. Čiže môžete rátať s nami, budeme s vami spolupracovať, budeme sa snažiť do parískeho konsenzu zapojiť čo najviac ľudí a zájsť ešte ďalej. Pán Tenok Ďakujem vám za to, že upozorňujete na tú vašu podporu e, portugalských hovoriacich krajín. Vaša otázka sa týkala najmä Brexitu a Rady bezpečnosti. A tým ja môžem odpovedať aj na ďalšie otázky, ktoré sa týkajú Bezpečnostnej rady. A moja odpoveď je taká, že jednou z mojich priorít je zintenzívnenie spolupráce medzi našimi členskými štátmi, ktoré nie sú členmi Bezpečnostnej rady. A e, v našom týme, na delegácii s ostatnými, ktorí nie sú e, v Bezpečnostnej rade, e, tak to samozrejme príslušné zmluvy aj predvídajú, že sa spolupracuje aj s tými krajinami, ktoré nie sú členmi a my sa snažíme ísť ešte aj nad rámec toho a chceme zabezpečiť, aby tí, ktorí sú v Rade bezpečnosti, fungovali ako skupina a aby zlepšili možnosť ovplyvňovať výsledné postoje Bezpečnostnej rady. Vaša otázka sa týkala toho, že ak všetko pôjde podľa plánu, tak jeden z dvoch stálych členov Bezpečnostnej rady tam už nebude. A preto je potrebné položiť si otázku, ako funguje spolupráca medzi 27 krajinami a z, so Spojeným kráľovstvom, keď e, opustí EÚ. Môžem vám o tom povedať svoj názor. Ja sa nezúčastňujem, chvala Bohu, rokovaní o Brexite, ale z pohľadu New Yorku si myslím, že dáva zmysel a tomu by sme mali venovať pozornosť, že štáty, ktoré zdieľajú e, rovnaké hodnoty, princípy a majú rovnaké geostrategické záujmy, tak by bolo vhodné, aby v budúcnosti spolu zlepšili svoju spoluprácu. Ja viem, že to už povedali viacerí, dokonca mnohí, a Mm, e, som presvedčený, že sa o tom bude v budúcnosti ešte rokovať. Nebudem teraz zachádzať do detajlov, ale ako pozorovateľ OSN by som chcel povedať, že by to bolo veľmi zmysluplné, aby sme v budúcnosti zachovali tieto úzke vzťahy, a to tak v záujme EÚ, ako aj Spojeného kráľovstva, pretože my si vôbec nemôžeme dovoliť ani jedna z týchto strán, aby sme e, boli v dnešnom svete rozdelení. No samozrejme teda, že nemôžem sa vyjadrovať k tým presným podmienkám, ako by to malo fungovať, ale môžem povedať, že až doteraz som nevidel nejaké väčšie rozdiely E, v účasti e, Spojeného kráľovstva na našom koordinačnom úsilí. A tak by to aj malo byť, pretože Spojené kráľovstvo je stále plnohodnotným členom EÚ. Bolo by dobré, keby sme sa postarali o udržanie tých najúžších vzťahov, ale neviem teda, ako sa k tomu dospeje a či sa k tomu dospeje. Pokiaľ ide o Cyprus, tak naša posledná diskusia s generálnym tajomníkom bola taká, že sme dospeli k záveru, že sme pripravení, ako náhle budú obe strany sporu pripravené, chceme hľadať a nájsť riešenie. A na rozdiel od e, posledného pokusu by sme boli radi, keby sa to riešenie našlo, ale musí to vychádzať z ochoty e, oboch strán. Ehm, ešte pokiaľ ide o Radu bezpečnosti, Anu Gomeš a tak ďalej, treba povedať jednu vec. Reformy, ktoré zahájil Antonio Guterres a o ktorých som hovoril ja, nezahŕňajú bez, e, bezpečnostnú radu, takže generálny tajomník určite nepredložil nič o bezpečnostnej rade. O tom sa diskutuje na zvláštnej vyhradenej skupine, a pokiaľ ide o nás, o Európsku úniu, tak tu sa všetci zhodneme na tom, že je potrebné uskutočniť reformu OSN, ale nie všetky členské štáty majú rovnaký názor na reformu bezpečnosti. Aj tu som si vypočul rozličné názory, takže musím trošku kontrolovať alebo obmedzovať aj svoje vlastné postoje pretože to nespadá do môjho mandátu. A vidíme, že aj tu máme členské štáty, e, ktorých postoje k reforme sa líšia. Ale to obmedzenie práva veta v niektorých prípadoch, ako je genocída, E, tak myslím si, že na tom sa všetci zhodneme, ale nezhodnú sa na tom všetci členovia Bezpečnostnej rady, že by sa teda toto právo veta malo obmedziť. Pokiaľ ide o Radu o ľudské práva, aj k tomu zazneli e, nejaké otázky. Je to prioritná záležitosť. A ja môžem povedať toľko, že mám, zdieľam názor tých, ktorí hovoria, že by sme mali byť efektívnejší pri podpore ľudských práv i v tom, akým spôsobom zapájame do tohto ušľachtelého úsilia našich ďalších partnerov. Úprimne povedané si nemyslím, že sme boli doteraz nejak mimoriadne efektívni. Niekde sme boli viac efektívni, niekde sme boli menej efektívni a to sa týka práce Rady pre ľudské práva, ale so Stavrosom Lambrinidisom, ktorý je zvláštne vyslancom pre ľudské práva, s pani Mogherini, sa venujeme tomu, aby ďalšie krajiny, najmä z juhu, sa k nám a k tejto iniciatíve pridali. Mali by sme upozorňovať aj na pozitívne výsledky ich krajín v oblasti ľudských práv, aby to nebola len Európska únia a Kanada, ktoré hovoria ľuďom, ako sa majú správať, ale mali by sme aj mať nejaké príklady, úspešné príklady rozvojových krajín na juhu, štátov, ktoré majú problém s rozvojom a pritom dokážu e, ochraňovať ľudské práva tak, aby sme vyvrátili to, čo hovoria naši kritici, že najskôr treba zabezpečiť ekonomický rozvoj a až potom sa venovať ochrane ľudských práv. Toto všetko zapadá do tej ideologickej debaty, ktorá prebieha vo svete a kde takéto názory majú svoju podporu. Takže toto sú tie myšlienky, o ktorých premýšľame, kde by sme možno mali byť kreatívnejší a my takisto rátame s vašimi príspevkami k tomu, aby sme zvážili rôzne možnosti, ako do toho zapojiť valné zhromaždenie OSN. A pokiaľ ide o Ukrajinu, tá situácia je zablokovaná. My si myslíme, že tie minské dohody sú jediným spôsobom, ale nefungujú Niekto hovoril o možnosti vyslania mierových jednotiek, ale moje e, hodnotenie je také, že rozdiely medzi Moskvou a Kievom o rozsahu takejto misie nám nedávajú veľké nádeje k tomu, že by sa takáto misia mohla zrealizovať. Ale samozrejme, že toto všetko veľmi pozorne sledujeme. Nerobím si však veľké nádeje. Migrácia aj k tejto téme zaznelo niekoľko otázok a prejavili sa tu aj rozdielne prístupy v niekoľkominútovej debate a to súvisí s tými problémami, ak máme zastupovať Európsku úniu v oblasti migrácie. A preto som aj vyzýval k jednote, aj keď je to obťažné. My podporujeme politiku zameranú na našich občanov. Myslím si, že v súčasnosti a by sme tu nemali hovoriť o tom, ako tieto veci e, prejednávame ale chcel by som povedať, že vlastne to robí Európska únia, ktorá požiadala o prijatie globálneho kompaktu o migrácii, pretože migrácia nie je len európsky problém, je to globálny problém a vyžaduje si globálne riešenie, globálny rámec. My tu máme teraz to prehlásenie, došlo k zahájeniu e, rokovaní o globálnom kompakte, ktorý by pokrýval tak migrantov ako aj utečencov. A teraz je potrebné e, zariadiť, aby to odrážalo aj naše názory. No a jediný spôsob, ako môžeme to záverečné znenie ovplyvniť, je, aby sme boli jednotní. Takže prosím vás, majte to na zreteli. Ak budeme rozdelení, tak nám nikto nebude venovať pozornosť. A pokiaľ ide o prítomnosť Európskej únie v New Yorku, e, Jo Leinen uviedol niekoľko údajov o našej prítomnosti. Ja si myslím, že teraz ten náš vplyv je tu väčší ako kedykoľvek v minulosti. Vyplýva to aj z toho, aké posty zastávame, aká je naša spolupráca. Musíme urobiť viac preto, aby sme ten vplyv efektívne presadili, aj v rámci Rady bezpečnosti, alebo teda Bezpečnostnej rady a aby sme tam, kde to bude možné, boli jednotní ohľadne niektorých postojov. No a pokiaľ ide o ľudské práva, áno, o tom som už hovoril, ale Nechcem na nikoho zabudnúť, chápem stanoviská tých, ktorí nechcú spoločné kreslo pre Európsku úniu a chápem aj tých, ktorí si želajú spoločné kreslo pre e, Európsku úniu v Bezpečnostnej rade EÚ. Pokiaľ ide o reformu, tak sú tu rôzne stanoviská členských štátov, ale diskutuje sa o tom, ako a aká by mala byť reprezentatívnosť Bezpečnostnej rady, aké krajiny by tam mali byť zastúpené. Otázka daní, to tu tiež zaznelo. E, k tom, tejto problematike možno, že je to e, problematika, ktorej sa venuje pozornosť, ale nie je to tá najaktuálnejšia záležitosť v rámci OSN sa o tom veľa nehovorí, skôr sa hovorí o tom v rámci OECD a na iných fórach. OSN sa tomu až toľko nevenuje. E, myslím si, že som odpovedal takmer na všetko, ale rád sa s vami spojím aj bilaterálne. Viete, kde ma nájdete, ako sa na mňa môžete obrátiť a kedykoľvek budete mať cestu do New Yorku, dajte mi vedieť s predstihom a my vám pripravíme zaujímavý program. Ako som povedal, parlament má úlohu v zahraničných vzťahoch Európskej únie, vo vonkajších vzťahoch Európskej únie a myslím si, že práve nám diplomatom môžu politici a poslanci veľmi pomôcť, pokiaľ ide o plnenie našich cieľov a zachovanie hodnot. Ďakujem. Thank you, ambassador. Excellent once again. Ďakujem, pán ambasádor. Členovia tohto výboru musia byť informovaní o tom, čo sa deje v New Yorku. Nebojte sa, my prídeme aj v oktobri. Tešíme sa na niekoľko zaujímavých dní s vami počas našej návštevy. Tým uzatvárame tento bod na programe. Dovidenia, ďakujeme. A teraz ďalší bod. Tu mám spolupredsedať spoločne s Claire Moody. Je tu Claire? Okay, is our guest speaker... Mateus Paula, ambasádor Raúl Mateus Paula je našim hosťom So, ladies and gentlemen, dear... Kolegyne, kolegovia, ďalším bodom na programe rokovania um, Viem, že niektorí z vás musíte odísť skôr. Uh, ja si myslím, že nám stačí jedna hodina na tento bod. Ukončíme tu teda asi o štvrt na 12. Mali sme tu jedného Portugalca, teraz tu máme ďalšieho Portugalca, ambasadora Raula Mateuša Paula. Je vedúcim delegácie Európskej únie v republike Niger. Vítajte medzi nami. Niektorí kolegovia sa s vami už stretli na nedávnej návšteve v Nigeri. Boli sme v Agadese a v Niamey. E, tí, ktorí nepoznajú situáciu, poviem asi toľko, že Niger je, ako by som to povedal, eh, je to partnerský štát pre nás, eh, napriek tomu, že sa nachádza v zóne konfliktov, má efektívny demokratický politický systém a politici si uvedomujú problémy a snažia sa ich riešiť. Niger spolupracuje najlepšie z EÚ spolupracuje s našou misiou EUCAP Sahel a takisto efektívne spolupracujú v rámci operácie e, Barkan e, s francúzskými silami. E, takisto sa konala delegácia AFETu do Nigeru, kde nás prijal pán ambasador a veľmi sa nám táto návšteva páčila. Nikto sa teraz ešte nechce vyjadriť e, a preto dám e, priamo slovo pánovi ambasadorovi. Nech sa páči, vítam vás. Ďakujem, pán predseda. E, veľmi rád som prijal delegáciu Európskeho parlamentu. Je to veľmi dôležité a takisto sa pripravuje návšteva výboru pre justíciu na začiatku apríla Myslím ale, na, že náš výbor je lepší. Áno, určite, pán predseda. Niekoľko slov k situácii v Nigerii. Budem hovoriť o bezpečnosti a rozvoji. To sú dve najväčšie výzvy tohoto štátu. Viete, že Niger je naozaj eh, najchudobnejšia krajina na svete. Je na poslednom mieste rebríčka eh, indexu ľudského rozvoja. A Niger takisto má obrovské bezpečnostné problémy, lebo sa nachádza eh, medzi Mali, Líbiou a na juhu ho ohrozuje Boko Haram. A preto je takmer zázrak, že krajina ešte stále funguje a existuje. Pretože mm, tento terorizmus e, a teroristické pohyby, ktoré tu prebiehajú, e, majú vplyv aj na Európu, pretože krajina nie je ďaleko do Európy. Európska únia spolupracuje ako zvyčajne s Nigerom pri boji proti chudobe a v podpore rozvoja, ale za posledné roky, keďže sa objavili tieto ter- teroristické bezpečnostné hrozby a migračné tlaky, Niger sa stal tranzitným štátom pre migrantov, ktorí idú do Európy. Ale zároveň Nigeria je štátom pôvodu migrantov. Mnohí ľudia z Nigeru tradične migrujú do Toga napríklad alebo do pobrežia Slo- Slonoviny, pretože už začína tlačiť na nás klimatická zmena. Ľudia sa začínajú presúvať kvôli tomu, že chýba pôda. A Niger je aj štátom destinácie. Niger je veľmi veľkorysý, ako mnohé africké štáty, a príjma utečencov. Kvôli Boko Haram prišlo k nám asi 300 tisíc ľudí ktorí opustili svoje domovy. A v Tilaberi majú asi 60 tisíc utečencov z Mali. A pokiaľ ide o Európu, veľkou, veľko výzvou pre nás je ten fakt, že, my sme, že Niger je tranzitná krajina. Cez Niger mnohí Afričania idú do Agadesu, A e, tento konkrétny problém s migráciou do určitej miery sa už vyriešil. Urobil sa pokrok. V roku 2016 asi 70 tisíc migrantov prešlo cez Niger a išli do Líbie. A 75% z týchto ľudí sa dostalo na Lampedúzu do Talianska. A teraz je tých ľudí asi 3-4 tisíc. Je to teda naozaj veľká redukcia a po úspech. No a vďaka čomu sa toto dosiahlo? Prvým predpokladom mm, bolo, že e, bola politická vôľa, ako spomenul predseda na úvod. Niger je veľmi dobrým partnerom, dobre spolupracuje s Európskou úniou. tom zmysle, že pred konferenciou v Lava Lete v roku, koncom roka 2015 povedali veľmi jasne, že existuje prepojenie medzi e, obchodovaním s ľudskými bytostiami, drogami, e, zbraňami a terorizmom. A všetko toto obchodovanie vlastne napomáha a podporuje terorizmus. A ich analýza situácia bola, situácie bola taká, že ich štát e, bol spochybňovaný. Samotná existencia ich štátu bola spochybňovaná preto. E, požiadali o pomoc EÚ, predložili plán v Lávalete a ešte predtým schválili zákon o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. A tento zákon orgány boli obvinené z toho, že tento zákon bol schválený na nátlak Európskej únie. A tento narratív ešte stále pretrváva. Keď idete do Agadešu, tak e, ľudia vám to povedia, lebo veľa pašerákov zarába peniaze na pašovanie bytosti a, a tento narratív je stále v obehu. Ale ja som sa rok potom stretol s ministrom spravodlivosti a hovoril mi, že niektorí spochybňovali zákon, chceli, takisto žiadali jeho zrušenie. A veľmi jasne žiadali od ministra, aby sa pokračovalo v obchodovaní s ľuďmi, v pašovaní ale samozrejme to sú menšinové hlasy. Väčšina ľudí v Nigerii si žila rozvoj. Minister spravodlivosti ale veľmi jasne povedal, nie, tento zákon bol schválený, pretože my sme sa rozhodli, že ho schválime. V maji došlo k veľkej dráme, k dramatickej situácii. Ženy a deti boli nájdené mŕtve v púšti. Boli to Nigerci. A preto E, zákon sa musel naďalej uplatňovať a Niger požiadal EÚ o pomoc, o e, pomoc, e, aby mohol pokračovať rozvoj. No a e, keď sa Niger už domnieval, že partnerstvo z EÚ je silné, schválil sa trastový fond, začali sa projekty, samozrejme sprevádzala to frustrácia, pretože tá situácia bola e, naliehavá a vždy e, riešenia, kým sa dostavia, trvajú. Preto teraz našim veľkým cieľom je urýchliť to, aby to všetko prebiehalo rýchlejšie, aby tie projekty naozaj preukazovali výsledky. Projekty teda už začali. Musíme pokračovať, musíme robiť stále viac ale Niger to oceňuje a žiada Európsku úniu, aby mu ďalej pomáhala v oblasti bezpečnosti. E, prebieha misia EU Cap Sahel, civilná misia, ktorá e, pracuje od roku 2011. E, robí sa výcvik civilných síl pre boj proti terorizmu a potom prišiel mandát OSN, aby sa pracovalo na nelegálnej migrácii a na cezhraničnej spolupráci. Myslím si, že táto spolupráca je takisto veľmi cenená a potom sa pripravuje ďalší projekt proti pašovaniu ľudí a to, je, to sú spoločné vyšetrovacie týmy zložené z francúzskej aj parížskej policie a tie naozaj robia veľmi dobrú prácu pri rozklade organizácií pašerákov. Jedná sa teda naozaj veľmi silné partnerstvo. predpoklady na úspech sú politická vôľa, ako som už povedal. A takto to v Nigerii funguje. Bohužiaľ, v iných štátoch Afriky to takto nefunguje. Bohužiaľ, rečník prišiel o mikrofón. And second... No a po druhé, silná politická podpora, pomoc, spolupráca zo strany Európskej únie. To nie je len Európska únia, ale aj členské štáty. A musím povedať, že tam bolo veľa návštev, pani Melka, pán, pán e, prezident Hollande. Takže naozaj bolo tam gentilóny, pani Mogherini, to bola naša prvá, teda ona, to bola prvá jej návšteva, keď e, vstúpila do funkcie, navštívila Agades, takže 16. marca sa bude konať veľmi dôležité stretnutie ministrov vnútra v Niamey. Format Versailles, teda to je to stretnutie, ktoré sa konalo vo Francúzsku, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, aj komisár Avramopoulos sa tam zúčastní e, za Európsku úniu, takže samozrejme bude tam aj tá, tie, tie krajiny G5, ale budú tam aj bude tam Senegal, e, e, Líbia, takže tieto krajiny pôvodu. No a tiež terorizmus je veľmi veľká, veľmi veľká výzva. 23. februára sa konalo stretnutie G5 Sahel v Bruseli. To bol obrovský úspech, no a momentálne e, práve títo lídry G5 Sahel um, tam ide o trvalú udržateľnosť, pretože oni žiadali o mandát To samozrejme nie je jednoduché, lebo zatiaľ k tomu ešte nie je konsenzus, ale musíme v tomto partnerstve naďalej spolupracovať, rozvoj, bezpečnosť a samozrejme tiež tie príčiny, príčiny v krajinách pôvodu, migrácie. Proti tomu musíme bonovať potom IOM, HTR, takže musíme na týchto všetkých frontoch bojovať, pretože tí ľudia, ktorí sú evakuovaní z Lívie, pretože tam naozaj v týchto krajinách pôvodu sa vzbudzuje po, po, povedomie e, po tom videu sa CNN si to uvedomujú, čo sa deje. A dovtedy tak nejako to mm, odmietali, zatvárali pred tým oči, ale táto e, spolupráca je teraz dobrá, máme tu dobrú dynamiku, ktorej musíme pokračovať, ale musíme pracovať aj z dlhodobého hľadiska s tými výzvami rozvoj, vzdelávanie, demografia, demografický rozvoj, to je obrovský problém. Takže týmto by som to uzatvoril a samozrejme veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán ambasádor. Musím povedať, že to bola eh, jedna z najzaujímavejších návštev, ktorých som sa ja zúčastnil eh, s Európskym parlamentom a môžem len potvrdiť, že Niger je jeden naozaj z našich najlepších partnerov, zodpovedných partnerov, spolahlivých partnerov, aj keď je tá krajina tak chudobná. A akákoľvek snaha, ktorú môžeme vykonať na podporu tejto krajiny, je určite múdrym rozhodnutím. No a teraz sa dostávame ku kolu otázok a odpovedí. Štyria kolegovia sa prihlásili do diskusie pán Panzéry. Ďakujem, pán predseda. Dve stručné pripomienky. Chcem počuť, eh, pán ambasádor, váš e, názor. Ďakujem aj za to, že ste prišli. Poprvé, mnohí majú dojem, že v Nigeri, že Niger... Počujete ma, prosím? Počujete ma? Mnohí majú taký názor, že Niger je novým štátom EÚ. Spoločná migračná politika viedla k tomu, že EÚ v podstate externalizovala svoje hranice a Niger je tu centrálnym prvkom Eh, na Niger sa preniesla akoby zodpovednosť za hranice EÚ. No a ja chcem počuť váš názor na toto. Robia sa samozrejme veľké kontroly migrácie v tejto krajine. Agades eh, bol vždy kryžovatkou migrácie a dnes tie kontroly naozaj vedú k tomu, že je tam menej migrantov i keď migranti sa skôr presunuli niektorí e, do e, dedín, niek- niektorí sa skrývajú a riziko je, že sa dostanú do kontaktu s pašerákmi drog a zbraní, ktorí pozostávajú z džihadistov e, prítomných v tomto regióne. A ďalší prvok, vojenská prítomnosť v tejto krajine. Um, tá, tá prítomnosť vojska, um, o, je to tak interpretované, že má brzdiť migráciu. A ja sa pýtam na váš názor, a ehm, ako reagujú na prítomnosť vojakov ľudia, pretože Adman Sarawi, napríklad džihadistický e, líder, hovorí, že je to okupácia štátu a to opäť zasa môže vyvolať ďalšie problémy. Teda aký je váš názor na túto vojenskú prítomnosť v Nigerii a čo si myslíte o operácii kontroly E, teritória. Myslíte si naozaj, že to prináša výsledok, ktorý chceme, brzdenie migrácie, alebo e, si tu pripravujeme väčší problém, ktorý prepukne v najbližších mesiacoch? E Ďakujem pekne. A teraz EKR Charles Stanok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja absolútne súhlasím s mojim kolegom Panzerim, že aj na základe výsledkov talianských volieb môže hm, Môže to byť veľká výzva, tento prílev migrantov, nielen v týchto oblastiach, ale aj pre Európsku úniu. A tým, že tu narastajú alebo sa vracajú tieto populistické krajiny a tu nie je také jednoduché riešenie to, čo sa deje v Saheli, stabilizácia Saheli, ale aj klimatické zmeny. Toto sú najväčšie hrozby pre Európsku úniu v nasledovných dekádach. Ale ja by som sa skôr zameral na médiá a tiež e, vraždy e, amerických vojakov v Nigerii. A ja som to hovoril už aj predtým. Um, my sme v tomto parlamente už hovorili o Saheli ako o regióne, a ja sa na toto naozaj veľmi zameriavam, na túto, na túto diálnicu, ako keby na tú takú cestu e, z východu na západ a tiež Boko Haram. Čiže cez Sahel prechádza e, táto cesta, e, kde je prevádzactvo, obchodovanie so zbraniami, s ľuďmi, s drogami. To sú destabilizačné javy nie len pre Afriku, ale s globálnymi dôsledkami. A teraz môžem povedať, že mm, aj to, čo sa už stalo, ale aj v Sýrii, Iráku, ale Sahel tiež ostane naďalej um, v hľadáčiku. Takže a celá tá záležitosť demarkácie niektorých sahelských krajín, ako som to ja pochopil, oni len do piesku nače, na, na, nakreslili tú deliacu čiaru a um, oni ich proste demarkovali, aby tam mohli, um, aby tam mali určitú kontrolu nad tým organizovaným zločinom, ale ďalšia záležitosť v mojej správe bola, ak si správne spomínam, Niger má veľké zásoby uránu, čo samozrejme tiež bude hrozný cieľ pre medzinárodný terorizmus, keď sa na to zamerajú, keď sa zamerajú na tie vývozy keď tam budú len také, bude to radioaktívne, aj keď to nebudú radioaktívne zbranie. Takže musíme ich zabezpečiť, aby neboli predmetom takýchto pokusov. Ďakujem pekne. Teraz pán, za GUE pani Lusing, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. My sme nedávno my sme nedávno tu mali veľmi zaujímavú veľmi zaujímavú konferenciu na vysokej úrovni EU Afrika, kde sme sa dozvedeli veľmi veľa informácií aj o Nigerii. Nuž, e, tie problémy sú viacvrstvové a už vtedy to bolo veľmi vhodné a bolo by dobré aj teraz, keby sme mali názor týchto konkrétnych dotknutých krajín, aby sme zabránili tomu, že vzniknú nové problémy okrem tých pôvodných. No a práve na tej konferencii nám predstaviteľ Nigeru poinformoval o tom veľmi, veľmi názorným spôsobom, že aj cezhraničné obchodovanie v tejto krajine je tradičnou záležitosťou, je to tradičný obchodovný model a zdá sa, že je to mm, jedna z najdôležitejších možností obživy pre tých ľudí tam. Čiže tam nejde len o to, aby sa e, venovali ilegálnemu obchodovaniu, terorizmu alebo obchodovaniu s ľuďmi, ale to je naozaj veľmi prepletené e, s mnohými modelmi obživy. No a moja otázka je, nakoľko teraz G5 Sahel sa zameriava aj na tento spôsob obživy, akým vysokým spôsobom, akým vysokou mierou do toho zasahujú a ako um, navrhujú možnosti kompenzácie a aké je hodnotenie tejto možnosti kompenzácie. Uh, E, takže nám vtedy tam povedali, že tam, kde e, nám popísali Niger ako nejaký parný tlakový hrniec, ktorý môže explodovať, ktorý môže vybuchnúť. A tiež aj zo strany OSN nám povedali, že takto to ďalej pokračovať nemôže. Že aj, aj Niger hovorí, že už nemôže prijímať utečencov, keď keď nebude vo vyššej miere fungovať aj príjmanie zo strany Európskej únie. A tiež e, sa vyjadrili aj k tomu umrtiu v púšti. Ja som počula v nemeckej televízii takú reportáž, kde uh, sú títo umiestnení práve tam, kde mm, sa, kde vyviera voda a, a, a tí, ale ktorí sú miestnení tam, kde voda nie je, tak jednoducho umrú smedom. A aké sú opatrenia EU, CAP, Sahel, Niger, misie? No a potom tiež ľudské práva v tejto krajine. Amnesty International k tomu tiež povedal, že tá e, situácia týchto utečencov, pokiaľ ide o ľudské práva, je veľmi zlá. A ako by sme ich mohli primeť k tomu, aby ostávali v tejto krajine a aké je teda hodnotenie dodržiavania ľudských práv. No a potom téma terorizmus, destabilizácia, destabilizačné účinky G5 a alebo e, je to stabilizačný účinok. A vy ste hovorili aj o trvalej udržateľnosti, o tejto potrebe e, tejto intervencie. A tiež práve v piatok v hlavnom meste Burkina Faso bolo usmrtených pri útoku 20 ľudí, ktorí v súvislosti, um, re, um, teda bola to reakcia al qaidi tiež GP Sahel. Takáto súvislosť tam vyvstala. Naozaj si robím veľké obavy, nakoľko táto intervencia G5 nás ehm, nevtiahla do či nás nevtiahla do takého začarovaného kruhu, že sa to pohybuje stále viac k destabilizácii, ako keby k krátkodobej ochrane. A potom e, sú to neželané prúdy migrácie, ktoré to spôsobuje. No a ešte jedna otázka. E, ako hodnotíte tieto režijné náklady G5 Sahel. Ja som čítala niečo o 150 miliónoch eur. Mňa by zaujímalo, odkiaľ tieto peniaze pochádzajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Lösing posledný e, rečník za zelených, pán Buchner. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel nadviazať na tú vašu poslednú vetu. Vy ste povedali, že spolupráca s EÚ pozostáva v rozvojovej pomoci, vzdelávaní, a tiež e, demografický vývoj. Tieto tri záležitosti by ma zaujímali podrobnejšie, najmä pokiaľ ide o rozvojovú pomoc. Tam je to tak, že v mnohých afrických krajinách táto rozvojová pomoc v prvom rade síce pomáha, napríklad, že im tam zasielame osiva a tak ďalej, ale je tiež prepojená na obmedzenia, pokiaľ ide o určité práva a to v dlhodobého hľadiska je skôr na škodu ako na úžitok a mňa by teda zaujímalo, ako to vyzerá s touto rozvojovou pomocou, najmä v súvislosti s polnohospodárstvom. To by ma zaujímalo. Ďakujem veľmi pekne e, sú nejaké ďalšie prihlášky o slovo. A teraz ja by som teda navrhol pán ambasádor, aby ste odpovedali. Ja ešte jednu pripomienku. Pani Lusing sa vyjadrovala o nasadení tejto skupine G, skupiny G5. My sme tam boli na mieste a aspoň môj taký dojem bol e, zo strany všetkých týchto e, partnerov naozaj veľká vďaka, e, veľké uznanie za túto angažovanosť a boj proti terorizmu je hlavnou výzvou pre túto krajinu. No a pokiaľ ide aj o, o tú návštevu a po, o to, čo sa udialo v Agadezi, tam vlastne im zrušili zdroje obživy. Agadez bol predtým bránou do e, púšte pre krajiny e, z USA a z z Európy, ktorí si chceli to pozrieť a toto vlastne im e, zobralo tento zdroj obživy a ja naozaj veľkú, veľkú úctu, veľkú chválu tým ľuďom, ktorí to koordinujú e, vojensky. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za všetky otázky, ktoré boli naozaj veľmi náležité. Ja sa pokúsim odpovedať na ne v takom poradí, ako zazneli. Najskôr, pokiaľ ide o externalizáciu hranice Európskej únie. E, Európska únia e, má záujem o externalizáciu týchto hraníc s Nigerom, lebo vieme, že situácia v Líbii je veľmi zložitá nie je tam jedna centrálna vláda, je tam viac vlád. Situácia je veľmi komplikovaná. Myslím si však, že treba aj tak niansovať situáciu. Niger je veľmi dôležitým partnerom Európskej únie a je jasné, že jeho geostrategická poloha tu zohráva svoju úlohu. E, sú tu otázky spojené s bezpečnosťou, terorizmus, Nezabúdajme, že terorizmus je najväčšia výzva pre Sahel, pre Niger a pre celú Európu. Prečo? Pretože e, to, to je brána vzhľadom na situáciu v Libii. To je, hrani, to je vlastne hranica Európy a to si treba uvedomovať. E, v Nigeri máme šťastie a pripomínam to, myslím si, že aj pán predseda to spomenul, že tu máme partnera, ktorý je dôveryhodný. To je partner, ktorý, aj keď ide o najchudobnejšiu krajinu sveta, oni si veľmi strážia svoju suverenitu a to bolo potvrdené. Chránia si suverenitu a nechcú zopakovať chyby, ku ktorým došlo inde. E, pozrite sa, čo sa stalo v Mali. E, keď tam bol e, v období prezident, predchádzajúceho prezidenta, niektoré časti územia už nebola, nemala krajina nad nimi kontrolu. Zoberme si E, túto situáciu, potom je veľmi ťažké opätovne obnoviť štátnu suverenitu na stratených územiach. A v Nigerii ten kontext je odlišný. Je tam veľká koexistencia, napríklad premiér je Tuareg a e, takisto šéf e, generálneho štábu armády je tiež Tuareg, takže je tu veľká vôľa o e, takúto rovnováhu, čo je veľmi dôležité. E, pokiaľ ide o vojenskú prítomnosť, Francúzi sú tam a majú tam teda túto svoju operáciu. Je jasné, že požiadali európskych partnerov o solidaritu a myslím si, že to bolo vypočuté. Musím povedať, že Nemecko je tam čoraz prítomnejšie, tak v Nigerii ako aj v Saheli je tam aj vojenská spolupráca, kým v minulosti to boli predovšetkým Američania a Francúzi. Američania sú v Nigeri tiež veľmi prítomní, je tam vojenská spolupráca, rozvojová spolupráca. Takže máme tu operáciu, mám, ktorá sa hodnotí, sú tam talianskí vojaci, e, ktorí sú zameraní najmä na vzdelávanie. A potom sú tam samozrejme rôzne civilné misie v E, Nigeri aj v celom Saheli. Takže ja si myslím, že my tu vidíme reakcie obyvateľstva, to je jasné. To sú mimoriadne citlivé záležitosti vojenské základne. To všetko si vyžaduje isté úsilie zo strany e, vlády aj zo strany prezidenta Isufu. E, ako to vysvetliť občanov? A ja si myslím, že on to robí. On vždy pripomína, svoju vďačnosť za to, že spojenci sú v tejto krajine prítomní, pretože terorizmus je skutočnou hrozbou. Videli sme, čo sa stalo v Burkina Faso minulý týždeň. Terorizmus e, je prítomný všade. Pobrežie slo, e, slonoviny, e, Mali, Niger, toho sa to týka najmä v okolí hranic hraníc Mali, Líbia a teda tieto pohraničné oblasti, ktoré treba kontrolovať. Ale štát v Nigeri je funkčným štátom a preto nás žiadajú o pomoc. Majú e, dobrú informačnú službu a oni sami dokázali odhaliť dosť atentátov a Niger teraz predseda G5 v Saheli. A ešte vám chcem dať taký príklad, aby sme dobre e, pochopili to prepojenie medzi bezpečnosťou. Zoberme si, zoberme si časť, ktorá sa nachádza medzi Mali, Nigerom a Burkina Faso. To je veľmi nestabilná zóna. Všetky problémy, destabilizácia prichádza z Mali. Napríklad zavraždili tam profesora, Takže nájdete tam deti, e, ktoré nemôžu chodiť do školy, pretože profesorov tam vraždia. A keď tam nie je bezpečnosť, tak potom tam nebude ani rozvoj. A tie hrozby sú naozaj veľké. Vzhľadom na radikalizmus, ktorý je živený aj chudobou, tak tie odpovede sú veľmi komplikované a komplexné. A musia sa týkať bezpečnosti, ale aj, aj financií. Treba skutočne zautočiť na tie hlavné príčiny chudoby. Niekoľko slov o vzdelávacom systéme v Nigérii. To je jeden z najväčších problémov. Ja si myslím, že treba masívne investovať do vzdelávania, pretože v dôsledku demografickej explózie, miere pôrodnosti, miere demografického rastu je to naozaj veľká výzva. Nechcem byť negatívny. Nie je všetko iba čierne. Je tam nádej. Prečo? Pretože napríklad prezident Izufu a my, mus, my e, veľvyslanci Európskej únie a medzinárodného spoločenstva tam zohrávame svoju úlohu. My sme, tam sa napríklad schválil dekret o zaškolovaní dievčat. To je veľmi dôležité, pretože v 60. rokoch demografia v Nigerii a v Alžírsku bola rovnaká vo všetkých arabských moslimských krajinách. Vo, a všetky krajiny dokázali e, túto demogra- tento demografický prechod zabezpečiť. Takže aj v Nigerii treba pracovať e, na tejto problematike. Tam bude potrebné vytvoriť 6 tisíc tried pre deti ročne a v súčasnosti to nie je možné. Takže, čo sa stalo? Oni investovali do vzdelávania na kvantitatívnej úrovni. Najali učiteľov, ktorí neboli dobre vzdelaní a dobre pripravení, takže deti e, neučili správne a práve vďaka pomoci Európskej únie my e, zasahujeme, in, máme intervencie do tejto oblasti a máme také odvážne plány a zvyšujeme kvalitu. E, začala sa robi, začalo sa robiť hodnotenie profesorov. Je to obrovská práca, ale veľmi dôležitá a potrebuje podporu. Potrebujú podporu vo vzdelávacom systéme, zdravotníckom systéme E, potravinová bezpečnosť. Je to otázka, ktorá sa týka vidieckého rozvoja. E, pomoc Európskej únie, musím povedať, že aj Niger je krajinou, ktorá dostáva e, najviac podpory z 11. Európskeho rozvojového fondu na hlavu, na obyvateľa na túto pomoc sa pridalo 90 miliónov eur a väčšina týchto e, fondov je venovaná e, potravinovej bezpečnosti, základným sociálnym otázkam, dobrému e, riadeniu a spravodlivosti. Takže situácia je tam naozaj veľmi komplexná, vyžaduje si komplexné prístupy a pokiaľ ide o naliehavé krátkodobé Problémy tie boli vymenované, ale sú tu aj dlhodobé záležitosti, na ktorých treba pracovať. Nemôžeme e, jednoducho ostať so založenými rukami. Ale treba povedať, že Niger ako celá Afrika to je kontinent príležitosti, je tam pohyb, je tam inovácia, je tam mládež, digitálna revolúcia, ľudia sú online a aj to potom ľudí vedie k tomu, že chcú mať lepší, lepší život. Sú tam aj migračné tlaky, klimatické zmeny, to je obrovská výzva. A e, tento tlak tam pokračuje a my tam chceme pracovať. E, tam ide o obnovu území, o, o, o, e, o s, úrodňovanie pôdy a my e, aj v súvislosti s klimatickými zmenami musíme na tom pracovať. E, Nigerčania chcú byť e, negi, Nigerčanmi. A ja sa pokúsim ešte pozrieť, či som na niečo nezabudol. Áno, cezraničný obchod. Áno. E, je tam skutočne pohyb sú tam ľudia, ktorí sú kriminálnici, ktorí e, prevádzajú ľudí, opustia ich v púšti a vedia, že tam zahynú. Ja som niekoľkokrát navštívil e, centra v Lojem. Áno, je tam vidieť všetko možné. Ja som si tam vypočul naozaj dramatické príbehy. Um, netreba čakať na video e, CNN, ktoré šokuje verejnosť. Ale keď sa hovorí o Eh, migrantoch, tak je to naozaj veľmi bolestivé. A verte mi, treba pracovať aj v oblasti komunikácie, pretože tieto drámy, ktoré ľudia prežili, môžu byť takisto príkladom na odradenie ďalších, aby sa pustili do toho. Ale samozrejme treba bojovať proti prevádzačstvu, nelegálnemu prevádzačstvu a treba podporovať rozvoj, lebo jedine rozvoj je jediným e, riešením. Je to však komplexná záležitosť, sú tam krátkodobé, strednodobé e, e, ciele a treba pracovať dlhodobo. Inak ten tlak, mi, tento migračný tlak bude pretrvávať, e, terorizmus bude naďalej hrozbou, takže ja si myslím, že musíme znásobiť svoje úsilie. My sme už veľa urobili a treba na, zmeniť aj paradigmu a treba sa poučiť z minulosti. Máme tu napríklad spoločné síly a ja súhlasím s tým a myslím si, že je naozaj potrebné venovať sa tejto problematiky. Tie hrozby sú tam reálne, krajinu treba podporovať. Sú tam teroristi, ktorí tam prichádzajú zo Stredného východu, zo Sýrie, z Iraku. My vieme, máme informácie, na základe ktorých vieme, že sa tam v Saheli usadzujú títo e, ľudia. Pokiaľ ide o Európsku úniu, myslím si, že Európska únia je tam veľmi prítomná, jej prítomnosť je čoraz zreteľnejšia. Máme skutočne príkladnú spoluprácu e, na mieste či už ide o rôzne fondy, veľa krajín tam pomáha, Nemecko, Taliansko, ľudské práva. A keď bol summit G5, tak Dánsko, Holandsko a Švedsko zorganizovali seminár, konferenciu o ľudských právach, o rešpektovaní eh, policiou ľudských práv a tak ďalej. Takže ja si myslím, že je tu veľmi dobrý dialog a je tu vôľa krajiny spolupracovať v tomto zmysle. Takže to by bolo tak, aha, pardon, ešte k otázke mi e, bani urán. Áno, viete, pokiaľ ide o rozpočet e, Nigeru, to bude veľmi ťažké, pretože v súčasnosti e, rozpočet na bezpečnosť z 10% stúpol na 18% lebo situácia je tam taká zložitá, že cena uránu dokonca poklesla. A pritom urán mal dôležité miesto. Ceny ropy takisto poklesli. Obchod s Nigériou bol veľmi dôležitý, ale kríza v Nigérii mala priamy dopad aj na Niger v obchodnej oblasti. Takže táto situácia je veľmi ťažká a Urán, Areva je tam prítomná, francúzska firma je tam prítomná, znížili investície, pretože už to nie je rentabilné dolovať tam Irán. Ale ja súhlasím, že je to veľmi zabezpečené, e, pretože sú tam francúzske sily, sú tam tiež Američania, ktorí si tam vybudovali v Agadesi základňu a posilňujú tam svoju prítomnosť. A ešte slovo k americkým vojakom. Tí boli, zažili prepad a štyria americkí vojaci zahynuli. Bola to veľmi zložitá, dramatická situácia, ale myslím si, že Američania tiež posilňujú E, svoju prítomnosť v Nigeri, najmä na základni v Agadesi. Ja neviem, či som na niečo zabudol, snažil som sa odpovedať na všetko. Ďakujem veľmi pekne. Máme k tomu ešte nejaké ďalšie pripomienky alebo otázky? Nie je tomu tak, takže ďakujeme veľmi pekne, pán ambasádor, že ste zavítali dnes medzi nás a ďakujeme vám aj za vašu dôležitú prácu v Niamej. A um, my e, teraz vieme, aká dôležitá vaša krajina je. No a teraz sa um, dostávame k bodu rôzne, nič, to, e, nič k tomu nemáte, takže naše ďalšie stretnutie sa bude konať 12. marca. Bude to večer v Štrásburgu. Chcem vám povedať, že pán Jagan tiež bude prítomný na výmene názorov na kríz, o krízovej situácie dodávky plynu Ukrajiny. Budeme mať, e, Ukrajiny budeme mať pred E, za e, predstaviteľov SVČ a z Naftogázu z Ukrajiny. Ďakujem veľmi pekne, takže vynikajúci deň vám želám a končím toto stretnutie.